Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu Otváram zasadnutie, ktoré bolo prerušené 6. maja 2010. Mám tu niekoľko predbežných informácií. Dnes e, po šiestý raz Európska únia oslavuje Medzinárodný deň boja proti homofóbii. Pred 20 rokmi bola homosexualita vyškrtnutá zo zoznamu oficiálneho zoznamu chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie. Európska únia je proti všetkým formám homofóbie a to sa odráža aj v zmluve a v charte základných práv. Tento mesiac Oslavujeme 60. výročie Šumanovej deklarácie 8. a 9. mája v Bruseli aj v Štrasburgu sa konali otvorené dni Európskeho parlamentu. Všetci sme, pardon, ľudia boli schopní počas týchto dní sa pozrieť na to, ako pracuje Európsky parlament. Viac ako 33 tisíc európskych občanov navštívilo parlamenty v Bruseli a Štrásburgu. Konalo sa stretnutie v tejto komore s 800 zástupcami mladých ľudí zo všetkých členských štátov. Diskutovali sme s nimi. A ja a 11 e, členov Európskeho parlamentu sme sa na tejto diskusii s mladými zúčastnili. Tretia vec. 11. E, mája pred týždňom v útorok som mal výsadu udeliť e, mládežnickú cenu Karla Veľkého v Áchene. Um, na prvom mieste sa umiestnili Nemci, na druhom e, Íri a na e, treťom Bulhari. Nemecký pro, projekt e, zhromaždil 22 technických univerzít z 21 členských štátov, čiže bol to spoločný projekt univerzít. Hlavná cena Karola Veľkého bola udelená v Achene 13. mája, dva dní potom. Je to teda tá cena pre mladých a dostal ju poľský premiér Donald Tusk. Štvrtý informačný bod. Minulý týždeň som bol v Štokholme na konferencii predsedov parlamentov Európskej únie. Predsedovia alebo ich zástupcovia zo 40 národných parlamentov sa zúčastnili na tejto konferencii. Hovorili sme o budúcej spolupráci, o nadchádzajúcom belgickom predsedníctve A švédsky, mm, kolegovia zo švédskeho parlamentu boli organizátormi tohto podujatia a pritom im pomáhali aj španielskí poslanci z toho dôvodu, že Španielsko je v súčasnosti rotujúcim predsedom Európskej únie. Takisto sa budú konať spoločné parlamentné stretnutia a spoločné stretnutia výborov. Teraz by som chcel zablahoželať tým štátom Európskej únie, ktoré majú nové vlády. Sú to Maďarsko a Veľká Británia. Dúfajme, že to budú stabilné vlády, pretože Európska únia teraz potrebuje stabilné vlády, stabilné rozhodovanie. My reprezentujeme komunitárnu e, metódu v rámci Európskej únie, ale pre nás je dôležitá aj spolupráca s národnými vládami, preto aby rozhodovanie bolo efektívne, aby bolo vždy v záujme občanov EÚ. Toto boli teda informačné body. Zápisnica zo 6. maja 2010 bola sprístupnená vám všetkým. Máte nejaké pripomienky? Nevidím nikoho, kto by sa hlásil o slovo, takže tým považujem zápisnicu za schválenú. Vážené dámy, vážení páni, pán Mauro. Mr. Mario Mauro. Pán Mario Mauro. Ďakujem, pán predseda. Chcel som pripomenúť jednu vec. V Afganistane dnes predpoludním došlo k nehode